zo stranu výboru pre eh, bezpečnosť životné prostredie. Hlasovať sa bude na poludne. Ďalší bod. Otázky na ústne zodpovedanie pre komisiu, pokiaľ ide o šmalenberský vírus. A slovo dávam najskôr autorom tejto otázky. Začnem, začnem pánom Lejriokom na dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, po chorobe šialených kráv, TBC, u hovedzieho dobytka, po katrálnej horúčke nový šmalenberský vírus, ako ho nazývame, začína škodiť našim chovom a rozsah tejto choroby bude známy o niekoľko týždňov v čase, ktorý je dôležitý pre hovedzí dobytok. Viaceré otázky tu vyplývajú z našej ústne, otázky na ústne zodpovedanie. Aké diskusie e, s vami, pani komisárka, e, by sa mohli urobiť, aby sa zastavilo embargo na náš hovedzí dobytok. Budeme mať nástroje, aby sme mohli lepšie zistiť, kde sa táto choroba vyskytuje, ako je zabrániť jej šíreniu a preto Musíme vytvoriť európsky zdroj na odškodnenie chovateľov, ktorých postihla táto choroba v spolupráci s každým členským štátom. Táto sanitárna kríza je zdrojom nových ťažkých otázok, otázok pre e, naše poľnohospodárstvo, ktoré čoraz viac čelí rizikám voľného obchodu, ale v konečnom dôsledku je jej pozícia čoraz citlivejšia a bezpečnosť tohto sektora je čoraz viac spochybnená a toto by malo byť odzrkadlené v rámcovej diskusii o reforme SPP. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nasleduje kolega Nicholson. Nech sa páči, na dve minúty. Ďakujem pekne, predseda nedávny objav šmalamberského vírusu je veľmi nebezpečný pre polnohospodárov, ktorí budú musieť Na eh, zápasiť so stratou eh, dobytka. Po ťažkej, ťažkých rokoch eh, vieme, že nakaz sa objavila minulú jeseň, ale až teraz vidíme tie negatívne dopady. No a my nechceme, nikto nechce, nechce bagatelizovať situáciu a preto potrebujeme adekvátnu reakciu. Nož, um, e, e, e, našťastie a zatiaľ plné presvedčenie, že to neohrozuje ľudí a, a preto niektoré krajiny ako Rusko a, zakázali, a zakázali dovoz mesa z EÚ a to je podľa nás len protekcionistická politika. Prehnaná. Uvedomujeme si, že už vieme, ako sa choroba prenáša, no a prenáša sa mužkami, no a niekedy sa tomu nedá predchádzať. No a napriek týmto problémom je nevyhnutný koordinovaný prístup členských štátov, hlavne pri porovnávaní údajov, tak aby sme zistili konkrétny obraz o šírení choroby treba prijať opatrenia a na to, aby sme verejnosť zaistili, aby nevznikla panika a aby sme zaistili naďalej vysoké štandardy a produkcie potravín v Európe. Potrebujeme vakcináciu a podporovať výskum tak, aby v budúcnosti polnohospodári v celej EÚ nezažívali podobnú situáciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Nicholson. No, na dve minúty kolega Des. Ďakujem pekne, predseda a pani komisárka, ďakujem za dnešnú diskusiu o ochorení zvierat, ktoré a, sú napadené šmalemberským vírusom. A podľa vedcov a, sa tento vírus podobá na vírus Agabany, pričom ktorý postihuje zvieratá v Afrike, Austrálii a v Ázii. Vírus Akabany je pre ľudí, ľudí nie je nebezpečný, takže dá sa predpokladať, že šmalemberský vírus tiež neohrozuje ľudí. E, v prípade zvierat je tento vírus však obrovské riziko a spôsobuje obrovské škody. Pani komisárka, a treba prijať všetko, aby sme túto chorobu obmedzili a aby sme ju zničili. No a je potrebné v celej Európskej únii bola zavedená istá povinnosť, aj boli s tým spojené isté povinnosti a záväzky, tak ako už to bolo urobe, urobené v Nemecku, keďže vírus sa prenáša, vírus prenášajú komáre a mušky, tak na ťažko sa dajú zvieratá chrániť. Možno je to v podstate len pomocou očkovania. No a preto v mene EPP vyzývam komisiu, aby podnikla všetko, a podporila výskum očkovacej látky, tak aby sme mali eh, čo najskôr k dispozícii. Okrem toho je úlohou komisie a zhromažďovať údaje čo najskôr eh, na to, aby príslušné údaje boli k dispozícii a aby sa dali prijať príslušné opatrenia. Okrem toho je úlohou komisie, tak ako už bolo eh, uvedené boli zrušené obchodné obmedzenia, ako zavedlo napríklad Rusko. No a ja eh, viem, že aj Ukrajina, Egypt, Mexiko a USA už zaviedli prvé obchodné obmedzenia. Čím skôr sa bude konať, tým skôr bude možnosť, eh, že sa choroba nebude ďalej šíriť a že sa dokonca podarí eliminovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Des, na dve minúty. A teraz sa nasleduje kolegyňa Rajmes. Vážený pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, minulý rok sa objavila nová choroba, ktorá spôsobuje postihnutie až smrťa a dobytka údajne ju prenášajú komáre. No a taká podniky často je ohrozená až ich existencia všetci sa zhodneme na tom, čo sa týka nových eh, chorôb a potrebujeme eh, jasný monitoring na to, aby sme vedecky dokázali rozhodnúť o tom, či to je skutočne eh, choroba alebo nie. Na to ale potrebujeme čas. No a čas práve, že teraz chýba. Potrebujú pomoc. Avšak fondy, niektoré fondy vyžadujú splnenie istých povinností v prípade financovania. No a komisia musí predložiť plán, ktorá, nový plán, ktorý bude jasne definovať pomoc pre postihnutých. Ďakujem pekne. No už my skutočne nemáme čas. Choroba sa neustále rozširuje, šíri. Naši zahraniční partnery reagujú obchodnými bariérami. Obmedzuje sa obmedzuje sa obchod s dobytkom, aj keď vieme, že chorobu prenášajú komáre a že prenos na človeka nie je možný. Nuž a takéto dovezené choroby kvôli klimatickým zmenám budú ďalej narastať. Potrebujeme rozumnú koncepciu a na to, aby sme dokázali zjemniť následky, potrebujeme reakcie postihnutých, ktoré by pomohli nám všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa Rajmesa. A teraz nasleduje komisárka Hedegardová. Nech sa páči. Ďakujem pekne, keďže pán Dali tu dnes nemohol byť. Odpoviem na vaše otázky v mene komisie. Samozrejme, že komisia sleduje vývoj záležitosti šmalemberského vírusu od začiatku a stále koordinujeme európsku reakciu. To znamená odpoveď pani Reimers, ktorá povedala, ako zavedieme novú štandardnú procedúru pre nové choroby, na to musím odpovedať, že už máme mechanizmy, ktoré zabezpečujú odpoveď a tieto mechanizmy nám umožňujú detegovať vírus a pripraviť koordinovanú e, akciu a činnosť. E, reagovali sme na ďalšie pandémie predtým, a máme skúsenosti s rôznymi vírusmi, ukázalo to všetko, že úroveň európskej pripravenosti je uspokojivá a táto koncepcia viedla k úspešnej reakcii EÚ. Otázka znie, či sa dajú ešte jemne vyladiť existujúce mechanizmy a v rámci novej stratégie pre zdravotnú pohodu zvierat komisia koná ďalšie kroky, aby zabezpečila, že európska úroveň pripravenosti sa naďalej bude zlepšovať. V tomto prípade sa pripravil aj dokument, ktorý zoraďuje isté priority. Európska komisia pripravuje, konkrétne komisia, isté kroky a odborníci členských štátov a zainteresované strany sa pripojili. Čo sa týka prevencie ďalšieho šírenia vírusu, tento vírus medzi zvieratami je známy, cirkuluje a je nepravdepodobné, že by počas zimnej sezóny sa tento vírus e, šíril. Najúčinnejšie kontrolné opatrenia v súčasnosti e, sú veci ako dohľad a to už robíme. Čo sa týka týchto chorých zvierat a ich export, to nie je v EU povolené. Každý veterinár Každá veterinárna akcia musí byť proporčná. Každý veterinár vie, že musí konať v istom, istom rámci a dopad tohto vírusu na zdravie zvierat a na produkciu, každý veterinár vie, že je obmedzený a že nemáme dôkazy o tom, že by tento vírus spôsobil choroby u ľudí. Komisia napriek tomu poprosila organizáciu EFSA, aby zhromaždila epidemiologické údaje z členských štátov, aby sa ďalej mohol posudzovať dopad e, šmalenberského vírusu na produkciu mesa a životnú pohodu zvierat. EFSA bude spolupracovať s členskými štátmi EÚ, aby sa štandardizovali údaje a aby sa zhromaždili v potrebnom formáte a odoslali. Čo sa týka vírusu a jeho novosti, chceli by sme sa skoordinovať a naplánovať finančnú podporu podľa vedeckých štúdií, pretože chceme vytvoriť veterinárnu politiku pre túto infekciu, ktorá bude dôležitá preto, aby sa potom na jej základe pridali, prijali prepačte, konkrétne opatrenia, či už na celoeurópskej úrovni alebo na úrovni členských štátov EÚ. Čo sa týka šírenia a e, tohto vírusu a jeho liečby, neexistuje zatiaľ známe liečivo, ale je možné, že sa vyvinie vakcína. Nevieme žiadny konkrétny dátum zatiaľ. Čo sa týka zdravotných rizik súvisiacich s týmto vírus, vírusom, Centrum pre prevenciu chorôb minulý rok v decembri vyhlásilo, že je nepravdepodobné, že tento nový vírus by mohol vyvolávať choroby i u ľudí a súčasné údaje podporujú toto vyhlásenie predmetnej organizácie. Nie je však možné vylúčiť v tejto fáze že sa tak môže stať, pretože sa e, každý deň vynárajú nové dôkazy a komisia požiada príslušné organizácie, aby vykonali rizikové posúdenie situácie a koordinácia reakcie na úrovni verejného zdravia a zdravotníctva je zabezpečená tým, že už existuje systém skorej včasnej reakcie. Napriek e, tomuto veľmi razantnému prístupu sú tu aj tretie krajiny, ktoré napriek tomuto všetkému pripravujú e, obranárske obchodné opatrenia proti mesu zvierat, ktoré boli napadnuté týmto vírusom. E, my stále opakujeme, že treba reagovať v náležitých proporciách, v náležitej miere. A ak EÚ e, pri svojom exporte dobytka sa stretne s neproporčnými opatreniami, tak bude vychádzať z vedeckých dôkazov. Chceli by sme naozaj znížiť na najmenšiu možnú mieru takéto obchodné reštrikcie. Záverom, chceme sa na úrovni EÚ e, vy, vystriha toho, aby vznikli nepokoje na trhu, aby sa narušilo obchodovanie s našimi partnermi. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme naozaj mali veci v správnej perspektíve. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Hedegaard. A teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín. Najprv pani de Lange na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si opätovne vypočula zo strany komisie, že áno, budeme sledovať, budeme mať štúdie, budeme sledovať vývoj, ale my potrebujeme jednoducho vykonať určité kroky, lebo čo sa týka polnospodárov, je to veľké znepokojenie, je to znepokojenie aj na odberateľských trhoch a dokonca aj spotrebiteľe si kradú, kladú otázku, či to nemá nejaký vplyv na zdravie. No a potom si položím otázku, ktoré sú to tie krajiny, ktoré uzatvorili svoje hranice pre európske produkty sú, to také, sú tu také štáty, ktoré uzavreli hranice pre živé zvieratá a niektoré dokonca pre e, spracované výrobky a pre meso. A počet e, v jednotlivých štátoch v týchto skupinách je rôzny. A samozrejme ich ochota odstrániť tieto reštrikcie je rozdielna. Čo robí komisia v tejto súvislosti? Európska komisia stále hovorí exkluzívne kompetencie v tejto súvislosti a tak ďalej. To znamená, že nepovažuje sa dobre, keď sa koná bilaterálne, ale keď e, minister národnej úrovni majú ten pocit, že by mohli rýchlejšie veci vyriešiť ako komisia, tak jednoducho potom budú aj naďalej bilaterálni. Takže teraz apelujem na komisiu. Vy musíte predsa dokázať, že skutočne máte tie schopnosti a že skutočne môžete zvládať vaše výlučné kompetencie. No a potom napríklad, čo sa týka jednotlivých osvedčení, toto je dôležité vypracovať pre jednotlivé štáty, musia to týkať aj ľudského zdravia. Toto je predsa ochorenie, ktoré nie je prenosné na človeka a samozrejme nutné to jasne zdôrazniť v komunikácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Delane a teraz na dve minúty pán Grote. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem pekne pani komisárka za tú možnosť, že dnes môžeme hovoriť o tejto dôležitej téme našej krajine, teda Spolkovej, krajine, Spolkovej republike Nemecko. Je to v súčasnosti asi 900 podnikov, ktorých sa týka tento šmalberský vírus a neustále sa to šíri. Samozrejme, že na verejnosti prebieha aj istá diskusia, sú tam isté obavy, čo sa týka v sektoru polnospodárstva, kde, kde sú obavy, že polnospodárom klesnú príjmy, potom sú to aj obavy, ktoré sa týkajú verejného zdravia. Dá sa to vylúčiť? Nie, na 100% sa to nedá vylúčiť, že by tento e, vírus nebol prenosný na človeka. No a čo sa týka FC, ona už oznámila, že naďalej bude úzko spolupracovať s monitorovacím centrom pre zdravie a bude sledovať vplyv na verejné zdravie. Toto považujem za veľmi dôležité. Je tu monitorovací postup a EFSA dokonca aj simulovala, e, vykonala simuláciu, a kde zistila, koľko členských štátov sa dotýka táto, táto ochorenie. No a Ráta sa s tým, že prostredníctvom hmyzu je možné, že e, toto ochorenie sa bude ďalej šíriť, sú tu rozličné scenáre a mohla by nám komisia povedať teda, že aké opatrenia vykonáva, chce zrealizovať, aby sa bojovalo proti tomu vývoju, ktorý vyplynul z tých e, simulácií, alebo či ste v etape analýz. Myslím, že to je veľmi dôležité aj pre verejnosť aby sa e, toto šírenie obmedzilo. Vieme, že to je niečo nové, je to niečo špecifické, aby toto ochorenie sa definitívne odstránilo. Aké opatrenia teda plánuje komisia alebo aké opatrenia uskutočnila, aby sa z toho nestalo také ochorenie, ktoré by sa rozšírilo všetkých 27 členských štátov, teraz je to akurát 8. Máme isté obavy, že by sa to mohlo rozšíriť aj na ostatné štáty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Grote. A teraz na minútu pán Aylward. Ďakujem, pán predseda. Moja krajina Írsko zatiaľ nemá žiadne prípady šmalemberského vírusu a dúfam, že sa nám tento vírus vyhne. Obávam sa však, toho, čo sa stane napríklad s Ruskom, európskym obchodným partnerom, pretože ak prepukne infekcia v členských štátoch EÚ, môže sa Rusko rozhodnúť, že ovce a dobytok e, nebude, dokonca možno aj bravčovinu, nebude dovázať z celej Európskej únie. Ak takýto zákaz naozaj príde do praxe, tak sa to týka všetkého, e, všetkého chovu a to demonstruje závažnosť situácie, pretože Rusko je od roku 2011 veľmi dôležitou destináciou pre vývoz mesa z Európskej únie. Sú tu aj obavy z narušenia týchto obchodných kontaktov a takisto je tu obava z narušenia verejného zdravia. Musíme zabezpečiť, že poľnohospodárstvo a obchod sa nestanú obeťou nejakých nesprávnych zdravotných rozhodnutí. Myslím si, že štandardy v životnej pohode zvierat sú dodržiavané a treba, aby táto, toto posolstvo bolo komunikované našim obchodným partnerom tak jasne, ako to je len možné. Ďakujem. Teraz ďalší rečník, pán Housling, na minútu. Áno, e, čísla zo včerajška hovoria e, jasnú e, rečov. 940 podnikov v Nemecku bolo postihnutých a v 8 členských štátoch, ale Európska komisia je nečinná voči tomuto problému v členských štátoch. A čo sa týka povinnosti platiť za tieto škody v Európe, tak e, ste nechali e, na holičkách e, farmárov, pretože oni musia tieto škody sami zaplatiť. A pre mňa je nezrozumiteľné, prečo komisia ešte tento problém podľa mňa zahovára musíme, potrebujeme tento európsku oznamovaciu povinnosť, ale tiež potrebujeme venovať zdroje v Európe do vedy, aby sme vyvíjali očkovacie látky a musíme tiež pomôcť tým, ktorí sú postihnutými škodami, e, pretože e, tí, ktorí zasiela táto choroba, sú extrémne postihnutí a ide o ich existenciu. Teraz už v niektorých regiónoch už e, nemáme žiadnych chov oviec a aby sme mohli sa vysporiadať s týmito novými chorobami, tak tieto prichádzajú s klimatickými zmenami a musíme preto tiež bojovať dôsledne proti klimatickým zmenám. Ďakujem kolega Hoisling, teraz kolegyňa Kirling na jednu minútu. You, mr president Ďakujem, pán predseda. Ako som pochopila, toto je um, prvý uh, úplne nový vírus, uh, ktorý uh, sme zaznamenali za 20 ročia. V mojom volebnom období sa to teraz našlo skoro, lineárne v rozsahu 200 um, míľ zo severu na juh a rýchlo sa šíri. Teda ja by som rada videla, aby komisia prosím urobilo nasledovné. Poprvé, aby e, uznala dôležitosť e, rýchleho a rozhodného konania. Po druhé, aby e, riešila dôsledky obmedzenia obchodu a to naliehavo, pretože farmári potrebujú toto uistenie. A po ďalšie, aby urýchlila výskum pre liečbu a možné očkovanie aby e, vypracovala spolahlivé údaje a nakoniec, e, čo je najdôležitejšie, pokiaľ viem, aby e, s tým zaobchádzala ako s varovaním. Klimatický vývoj sa rýchlo mení a nákaza vzduchom prevláda a teraz, ak je to možné, tak prídu Ehm, celé súbory vírusov a e, to jednorazovo a vieme sa s tým vysporiadať. Je to dosť robustné. Ďakujem kolegyňa Gedling a teraz ďalší prihlásený rečníci. Hm, začína pán Nikolesko na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Z môjho hľadiska sú tu dve aspekty v tejto debate. V prvom rade musíme posúdiť, že aké je to vážne E, epidémia začala pred 5 e, mesiacmi, ale vírus už existuje. E, na viac ako 5000 fariem nemáme vhodnú liežbu a doteraz boli dôsledky zúfale a teraz prichádza teplejšie obdobie, ktoré ešte zhorší tieto problémy Po ďalšie, čo dôsledky na európskych výrobcov. Musíme sa pozrieť na stav zvierat, tiež musíme zohľadňovať obmedzenia vývozu, ktoré boli uvalené na našich partnerov. Komisia ukazuje vo svojej reakcii na otázku z januára, že obmedzenia obchodu nie sú odvodnené a nie sú v súlade s štandardami veterinárnych organizácií. Okrem toho dovozy zo všetkých členských štátov sa teraz posudzujú od 20. marca a veterinárne organizácie v Európskej únii tiež ponúkli, že Mm, ponúknú Rusku informáciu o tom, ako bojovať proti tomu vírusu v Rusku, ale komisia nám dá, má dať viac informácií o tom, čo robia Rusi a informácie, ktoré im poskytujú tieto organizácie. A tiež musíme zohľadňovať e, to, čo nás to v minulosti kvôli nesúľadu istých opatrení s medzinárodnými štandardmi. Takže čo navrhuje komisia v dialogu s Ruskou federáciou? Ďakujem, kolega Nikolesko. A teraz na dve minúty mm, kolegyňa Rodust. Ďakujem, Pán predseda, dámy a páni, e, ja veľmi vítam, že e, dnes e, sme touto ústnou otázkou na upozornili na choroby zvierat, ktoré sú spôsobené týmto vírusom a ukazujeme, že to berieme vážne. Mnohí poľnospodári boli zúfali a ako ste počuli, len v Nemecku 944 podnikov bolo týmto vírusom postihnutých a s tým sú spojené mnohé problémy. A v mojom e, domácom regióne šlesvých holštinsku e, je e, mnoho chovateľov oviec a mnoho oviec sú infikované týmto vírusom a práve v tejto chvíli, keď sa rodí mnoho jahňat pre mnohé podniky, tento vírus predstavuje existenčnú hrozbu a počet rastie ďalej. V Šlesvých holštinsku Ehm, sú postihnuté týmto vírusom eh, aj chovateľi oviec, aj jeho dobytka. Len v posledných eh, týždňoch v mojom regióne eh, za posledný týždeň počet postihnutých podnikov e, sa zvyšil zo 106 na 116, e, ktoré sú napadnuté týmto vírusom. E, aj keď tento vírus nepredstavuje nebezpečie pre ľudí, tak týmto podnikom vznikajú veľké finančné straty kvôli likvidácii uhynutých zvierat. A tiež musíme upozorniť na trápenie zvierat, ktoré je podľa mňa neznesiteľné a nepotrebujeme naliehavo očkovaciu látku. Mňa by zaujímalo, že ako ďaleko Ehm, pokročil výskum a ako ehm, komisia členské štáty, eh, ako komisia je pripravená podporiť eh, členské štáty pri uplatňovaní eh, tejto očkovacej látky a tiež ako je pripravená pomôcť podnikom, ktoré mm, majú kvôli tomu finančné škody, aké možnosti má komisia, aké opatrenia už prijala. Prosím, konajte rýchlo a informujte nás neustále o tom, aký je stav. Poľnospodári počítajú s vami, ale aj s nami.

Musíme však e, trošku e, usúpiť e, od prehnaného konania zostávania. Ide o to, že u tohto šmabrského vírusu, ktorý sa vyskytol u viacerých zvierat, rastie počet napadnutia, ale Vedecký inštitút zistil, že tieto zvieratá si tiež vytvoria imunitu, keď majú kontakt s pôvodcom toho okorenia. Pred troma rokmi sme hovorili o prasačej chrípke a slepačej chrípke, ale prijali sme opatrenia a potom e, musíme e, sa braniť e, proti obvineniam od zelených ktorí hovorili, že to bolo prehnané, takže mali by sme si to lepšie posúdiť, čo sa týka nutnosti krokov a opatrení. Ja si myslím, že rozsah tohoto ochorenia treba v celej Európe sledovať, to je podľa mňa nutné a tiež musíme ďalej preveriť, e, do akej miery sú potrebné opatrenia, ale teraz, e, keď už máme vyzývať po odškodnení, Dámy a páni, podľa mňa e, to je trošku prehnané. Máme v členských štátoch možnosti napríklad v Holandsku a Nemecku možnosť odškodniť tých, ktorí sú napadnutí chorobami zvierat a ja e, chcem e, vyzvať, aby aj iné štáty podporovali e, takéto kasy, ktoré odškodňujú týchto postihnutých a potom môžeme takto zasadovať v mnohých štátoch Európy. Ďakujem pekne, kolega Šňohard. A teraz má slovo v rámci spontánnej rozpravy ako prvý pán Jár. Ďakujem pekne, považujem za dôležité to, že dnes hovorím v Európskom parlamente o tejto problematike. A sú tu všetkým také tri črty toho problému. Poprvé ide o pomoc daným polnospodárom, ktorí tu trpia. A to je dôležité práve preto, že v chove oviec je aj tak nízka rentabilita a pritom je to veľmi dôležité pre niektoré regióny z hľadiska udržiavania e, krajiny. Takže sú tu viaceré veci, ktoré musíme vyriešiť. Samozrejme, dôležité postupovať efektívne, o, to viac ma znepokojujú tie nepriame dôsledky. A to vplyv na polnospodárov, na spotrebiteľov samozrejme musíme mať e, jasné informácie pre spotrebiteľov, lebo e, spotrebiteľe sa musia rozhodovať správne, musíme vedieť, či teda je to nebezpečné alebo nie je to nebezpečné pre ľudí a potom musíme zabrániť tomu, aby tu boli medzinárodné neprimerané obchodné sankcie, je nutné podporiť výskum, je nutné koordinovať celý postup na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Jar. A teraz pán Obermajer na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Viac ako tisíc, tisíc pomospodárských podnikov medzičasov, medzičasom je napadnutý šmalmerským vírusom. Tento vírus sa rozširuje hmyzom a tým, ako vlastne budú stúpať teploty, na jar sa ešte tento vírus bude viac šíriť Predovšetkým trpia také krajiny ako Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Británia, kde je intenzívny chov dobytka. To znamená, že musíme v oblasti chovu dobytka nájsť nové spôsoby. To znamená, že odklon od intenzívneho chovu a musíme e, takýmto spôsobom zabráňovať e, šíreniu chorób, musíme podporovať menej intenzívne ekologicky zamerané podniky, také formy, ako poznáme napríklad u nás v Rakúsku. Dôležité je pôsobiť preventívne, podporovať takýto typ polnospodárstva je to isté lepšie ako to, keď musíme prostredníctvom e, núdzových opatrení prísť nejakému, nejakým očkodnením. Ďakujem pekne. Meine Damen und Herren auf der Tribüne, ich darf Sie darauf hinweisen, dass... Dámy a páni, chcel by som poukázať na to, že potlesk z tribúny nepatrí k e, primeranému postupu v tuto v komore. A teraz dostane slovo pani Bašesku. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto, no, toto nové ochorenie e, vedie k tomu, prečo by sme mali v Európskej únii vypracovať jednotné štandardy. Zdá sa, že ešte nemáme e, vakcínu pre toto ochorenie, stále sa na tom pracuje. Vieme, že, t- že tá epidémia sa začne viac šíriť napríklad od apríla. To znamená, že Európska únia musí vykonať všetko preto, aby sa zabezpečilo to, aby boli poskytnuté e, informácie pre polnospodárov v reálnom čase. Dôležité je samozrejme intenzívne sledovať tie zóny, ktoré nie sú zatiaľ dotknuté tým vírusom. Je nutné zistiť, aké sú kanály šírenia. A okrem toho je dôležité, aby sme mali korektnú diagnózu a informácie o tých prípadoch. Musia to hlásiť národné orgány. Dôležité je izolovať oblasti kde prepokol toto ochorenie. To znamená, že dôležitý je takýto systém časnej výstrahy pre polnospodárstvo, Vystáva tu otázka, akým spôsobom sa budú šíriť priamo informácie pre polnospodárov daných oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Bašesku. Týmto pádom sme ukončili spontánnu rozpravu a chcel by som dať slovo pani komisárke, nech sa páči. First, um... Ďakujem vám, pán Rösling. Komisia neposúva nikam nabok dôležitosť tejto veci. Ďalšia rečnička spomenula mnohé veci, ktoré by komisia mala urobiť, zhromažďovať údaje, bojovať proti obmedzeniam v obchode a podobne. Myslím si, že všetko už teraz robíme. To som už hovorila vo svojom prvom vstupe. Pani Delange a ďalším, ktorí sa obávali o tom, že tretie krajiny už pohrozili tým, že v pristúpia k reštrikciám v obchodovaní s mesom, tým hovorím, že komisia vstúpila do dialógu s týmito tretimi krajinami. Ako príklad uvádzam, že pán komisár Dali hovoril s ruskými ustanovizňami a máme tu delegáciu v Moskve práve teraz, ktorá sa zaoberá touto tematikou, tak, aby každý bral tieto veci vážne. Takže nové choroby, nové rizika, podobné ako táto, jednoducho vznikajú a čo s tým môžeme urobiť? Môžeme sa skoordinovať, môžeme si vymieňať údaje, môžeme využiť všetky vedecké telesa a ustanovizne, môžeme zhromaždiť čo najviac informácií a poznatkov a čo sa týka eh, šírenia týchto údajov, dokumentov a usmernení máme internet, máme webové stránky, ktoré sa dajú aktualizovať v reálnom čase. Takže keď tieto nové informácie budú dostupné elektronicky, môžu sa nimi e, obohatiť farmárske organizácie, členské štáty. Jednoducho tieto dokumenty a usmernenia sú na webe. Máte tam aktualizované informácie o všetkom, čo teraz robíme. Vielen Dank, Frau Ďakujem pekne, pani komisárka. Chcel by som sa ospravedlniť za to, že tu máme teraz taký veľký hluk. Chceli sme si spraviť dlhšiu prestávku, ale disciplína kolegov pri rečníckom čase nie je zrovna na vysokej úrovni a vidím tu viacerých, ktorí túto diskutujú. Myslím si, že to ohrozuje eh, dôstojnosť tohoto parlamentu. A sú tu viacerí, ktorí už vlastne už vystúpili tejto téme. No a teraz ja spravím krátku prestávku a potom budeme hlasovať.